Postupili sme e, túto žiadosť výboru Jury. Výbor Jury informovali, že v Bukurešti došlo k totálnemu e, anulovaniu rozhodnutia v rámci e, civilného konania proti pánovi Bostinaru. Na základe rozhodnutia